bol e, tu zvolený, tak od 5. septembra 2019 e, bol zvolený do Talianského parlamentu. Pán Danti bol zvolený e, do parlamentu na hrade pána Roberta Gualtiero, ktorý ide do talianského parlamentu. Prepačte. Takže by som chcel kolegu Dantiho tu srdečne privítať, či si ho poznáte a podľa príslušných pravidiel rokovacieho poriadku teraz sa môže plne zúčastňovať na všetkých našich schôdzach a môže sa teda zúčastňovať na našej práci. Srdečne vás tu vítam. Pán Danty, e, prajem vám všetko dobré znovu v Európskom parlamente. Je tu. Takže sa môže postaviť. Áno, vítam vás tu a všetko dobré. A teraz môžeme začať hlasovať. Hlasovanie je dnes veľmi krátke, ale napriek tomu je dôležité. Prvý bod, to je menovanie predsedničky Európskej centrálnej banky, pani Christine Lagarde. Hlasovanie bude tajné a môžete hlasovať. No, si da? Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím ešte raz hlasovanie. Výsledok 394 hlasov za, 206 hlasov proti, 49 e, z vás sa zdržalo hlasovania. Blahoželám pani Lagarde. Druhé hlasovanie je hlasovanie o vymenovaní podpredsedu dozorného grémia Európskej centrálnej banky. Ide tu o hlasovanie o vymenovaní Iva Merša. Takisto e, tajné hlasovanie. Hlasujme prosím. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. ...379 hlasov za, 230 hlasov proti. 69 sa zdržali hlasovania, takže navrhovaný kandidát získal potrebnú väčšinu. Blahoželáme. A teraz tretie hlasovanie dnešného predpoludnia. Spustenie e, automatizovaného vý, e, výme, automatizovanej výmeny, výmeny údajov, pokiaľ ide o registráciu vozidiel v Írsku. Autor López Aguilar. Hlasujeme, prosím, menovite. Končím hlasovanie. ...588 hlasov za, 59 proti, 29 sa zdržalo a tým pádom je správa prijatá. Ich komme Teraz by sme boli mali vyhlas, vysvetlenia hlasovaní, avšak nemám k dispozícii žiadnych záujemcov o vysvetlenie hlasovania a preto prerušujem zasadnutie do 3. hodiny a želám vám dobrú chuť.